subito con un caloroso benvenuto. Kolegovia, začneme. Dovolte mi, aby som privítal eh, prezidenta Juhoafrickej republiky pána Zumu, ktorý má veľmi nabitý program počas svojej návštevy v Bruseli, ale prišiel k nám. Takže budeme diskutovať eh, s prezidentom Zumom a pozvali sme kolegov z výboru DV pre vzťahy s Afrikou a takisto aj z delegácie pre vzťahy s panafrickým parlamentom. Musím odísť o 10. maximálne už 4 na 11. Mám stretnutie s kráľom Albertom, s belgickým kráľom, čiže naozaj nemáme veľa času. Teda pán prezident musí odísť, pardon. Takže len na úvod, e, pán prezident Zuma, my sa pozeráme na Juhoafrickú republiku ako na veľkého partnera, nielen bilaterálne, ale aj z pohľadu hospodárskej a politickej spolupráce a spoločných e, záväzkov dosiahnuť mier a stabilitu na africkom kontinente v boji proti klimatickým zmenám, preto by nás veľmi zaujímalo, keby sme si e, vypočuli e, vašu víziu na vzťahy e, s Európskou úniou a úlohu, ktorú chce Juhoafrická republika hrať v Afrike ako mm, časť multinárodného celku, vzťahov s OSN a podobne. Čiže vítame vás ešte raz a máte slovo. 15 minúty pre intervento. 15 minút, pán prezident. Thank you very much. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda výboru AFET, vážený pán predseda výboru DV, vážení predsedovia delegácií pre vzťah e, s Juhoafrickou republikou a s panafrickým parlamentom, vážení hostia, dámy a páni. Toto je moja prvá návšteva v tejto inštitúcii a veľmi si cením to vrele prijatie, povedal som to predsedovi Buzekovi a zaangažovanosť, ktorá tu je dnes ráno. Naše diskusie o rozvoji, o globálnom snažení, o klimatických zmenách Európskej investičnej banky so pre spoluprácu s Juhafrickou republikou ukázali, do akej miery naša angažovanosť eh, s Európskou úniou je veľká. Naše vzťahy s Európskou úniou sa vyvinuli od príchodu v demokraciu pred 16 rokmi. Včera sme mali tretí summit Európska únia, medzi Európskou úniou a Južnou Afrikou, čo odráža tú skutočnosť, že Európska únia je veľmi dôležitý obchodný partner a partner pre rozvoj Juhoafrickej republiky. Náš rozvoj a spolupráca napredujú veľmi dobre. Máme dva, mali sme 12 eh, fór pre dialog, týkalo sa to sektor, ako je zdravie, životné prostredie, udržateľný rozvoj obchod, eh, veda a výskum, kde spolupracujeme na konkrétnych programoch a projektoch. Veľmi si ceníme tú skutočnosť, že od roku 1994 Európska investičná banka rozšírila E, svoju činnosť na 40 projektov v objeme 2, 2 miliard eur. Týka sa to tých najkritickejších sektorov pre náš rozvoj a vrátanie zlepšenia poskytovania služieb, energetiky, infraštruktúry, jej rozvoja, podpora malých a stredných podnikov a mikrofinancovania. Investície do rozvoja infraštruktúry zdôrazňujú náš e, úspech, ktorý sme dosiahli v organizácii e, majstrovstva sveta vo futbale. E, Juhoafrická republika tiež zavezuje Európsku úniu ako člena pre rozvoj spolupráce s mnohými nadnárodnými skupinami a združeniami a tieto kroky potvrdzujú, že Európska únia môže zohrávať dôležitú úlohu v rozvoji e, rozvojového sveta. Nadväzne na to partnerstvo s Afrikou a ostatnými rozvojovými regiónmi sa musí posilniť, aby sa doplnil rozvojový program tohto regiónu. A v tomto ohľade následujúci tretí summit medzi Afrikou a Európskou úniou, ktorá sa bude konať v novembri v Líbii, je dôležitou udalosťou. Poskytne príležitosť pre obe strany, aby potvrdili svoje záväzky byť partnermi a aby sa zlepšila implementácia spoločnej stratégie nad rámec roku 2010. Veríme, že je tu možný potenciál, ktorý posilní partnerstvo a že to vyústi do hmatateľných výsledkov pre Afriku. Tešíme sa na konštruktívny dialog a chceme vytvoriť partnerstvo založené na kolektívnom vlastníctve a líderstve. Výsledky revíznej konferencie OSN o mileniových rozvojových cieľoch tiež budú predmetom diskusie na samite a takisto aj implementácia stratégie po roku 2010. Dámy a páni, Európska únia a jej vzťahy s Afrikou Karibskou oblasťou a Tichomorím sú dôležité hlavne obchodné vzťahy. Ťažkosti, ktoré sme mali v, v súčasných hospodárskych dohodách, e, a rokovaniach e, zdôrazňujú, aká je podpora dosiahnuť pokrok v týchto rokovaniach. Druhý Európsko-africký summit, ktorý sa konal v roku 2007 v Lisabone, prejednával e, rozsiahle tieto témy a ešte stále sme ale v rovnakej situácii ako člen SADEKu, IPA skupiny sme odhodlaní dokončiť tieto rokovania, avšak musíme zopakovať, že je potrebné sa sústrediť na rozvoj vzájomne prospešných konečných dohôd, ktoré budú podporovať regionálnu integráciu a snaženia v Juhoafrickej republike. No a kľúčové otázky v tomto ohľade vrátanie pravidel pôvodu sa musia vyriešiť, aby sme dosiahli túto konečnú dohodu. Rezolúcia kola z Dohy tiež má zabezpečiť to, aby sa medzinárodný obchod stal slobodnejším, aby podporoval rozvojový program, kde viac ako dve tretiny členov VTO sa zaviazali plniť e, tieto podmienky. Dámy a páni, podľa nás Európsky parlament zohráva kritickú úlohu v implementácii vzťahov Európskej únie nielen e, s Južnou Afrikou, ale Afrikou ako takou a s rozvojovým svetom. Veríme, že Európsky parlament môže byť motorom, ktorý vedie k hlbokému pochopeniu medzi Európskou úniou a zvyškom sveta, zvlášť s Afrikou. Následne na to teda budeme pokračovať v spolupráci s výbormi, hlavne s témami, ktoré sa týkajú domácej, regionálnej a kontinentálnej dôležitosti Výbor pre medzinárodný obchod e, príde v oktobri a stretne sa so svojimi partnermi, budú rokovať o niektorých z týchto otázok a tiež si ceníme dobré vzťahy, ktoré máme s delegáciami pre vzťahy s Afrikou, s Južnou Afrikou a panafrickým parlamentom. Je tam AKT, Európska únia, spoločné parlamentné zhromaždenia ktoré budú aj naďalej pokračovať našim členom parlamentu príležitosť spolupracovať a prehlbovať vzájomné pochopenie. Dámy a páni, globálna kríza a zvyšujúca sa globalizácia viedli k potrebe posilňovať spoluprácu prostredníctvom udržateľného partnerstva, ktoré povedie k udržateľnému rozvoju a musíme pokračovať v našich strategickej spolupráci s Európskou úniou e, s týmto motívom. Veríme, že partnerstvo bude aj naďalej silné a doplní náš rozvojový program prostredníctvom pokračujúcich záväzkov z oboch strán v prospech Južnej Afriky a Európskej únie. Ďakujem za vaše prijatie a za váš čas. Uvedomujem si, že ten čas je obmedzený a som si istý, že by sme mohli diskutovať o mnohých veciach, pretože veríme, že demokracia môže byť ešte výraznejšia len vtedy, ak verejní zástupcovia ľudí majú veľmi silné slovo v správe veci verejných a v kontrole otázok, ktoré sa ľudí týkajú. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Máme naozaj veľmi málo času k dispozícii, takže budem naozaj mimoriadne prísny, pokiaľ ide o vystúpenie jednotlivých poslancov. Ako prvý dostáva slovo pán Strifler, eh, ktorý je podpredsedom výboru DV, teda pani Štrifler, eh, rečnícky čas 1 minúta. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Juhoafrická republika je podľa OECD rozvojovou krajinou, ale je to krajinou, ktorá je súčasťou e, BRIC, teda veľmi slubnou rozvojovou krajinou. Akú vidíte svoju úlohu v rámci afrického kanta, kontinentu e, ako motoru rastu? A zároveň je tam veľmi veľká chudoba vo vašej krajine, teda rozvoj, ktorý sledujete, e, ako vidíte jeho vývoj za posledné roky? Uh, Vyberáme najskôr viacero otázok. Pán Cashman, ktorý je predsedom delegácie vzťahov s Južnou Afrikou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja už som sa stretol s pánom prezidentom, takže uh, sa vzdávam svojho rečníckého času. Uh, Naozaj to od vás milo hovorí pán predseda. Teraz pán Gále, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s panafrickým parlamentom. Nech sa páči. Pre mňa platí to isté, hovorí pán Gáler. Výborne. Takže pán Mišel, nech sa páči. Oui, Áno, pán predseda. Vieme, že ste zohrali veľmi dôležitú úlohu mediátora v mnohých konfliktov v Afrike a keďže nám chýba čas, chcel by som jednoducho hovoriť o situácii v Zimbabve. Myslím si, že v rámci vášho pôsobenia v Zimbabve by sa veci nevyvinuli tak, ako sa vyvinuli, hoci sú tam mnohé aj negatívne stránky a viete, že Európska únia má obmedzujúce opatrenia aplikované Zimbabve a ohľadom týchto opatrení chcel by som počuť váš názor na ich vhodnosť, či to pomáha, alebo je to kontraproduktívne. Grazie. Ďakujem. Pán Svensson. You know... Ďakujem pekne, pán prezident. Vy eh, poznáte situáciu v Južnej Afrike a v konkrétnych um, provinciách že tam prebiehajú e, projekty, ktoré sa zameriavajú na boj proti HIV a IDS. Toto je veľmi dôležitá tá aktivita a veľmi úspešná e, tieto pro, programy eh, vzýšli z iniciatívy eh, švedských dobrovoľníkov a my si myslíme, že boj proti AIDS HIV je mimoriadne dôležitý. Mňa by zaujímalo, ako to bude do budúcna. Máte nejaké radikálnejšie, konkrétne nápady, ako zastaviť šírenie tejto choroby. Zároveň by som rád vyjadril uh, moju vďaku, že ste navštívili v júli um, pamätník Nelsona Mandelu a že uh, teda tento projekt e, bol podporený vládou Južnej Afriky taktiež e, školské projekty a tak ďalej. Ja pevne verím, že v spolupráci s vašou vládou Švedsko sa bude naďalej angažovať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gomeš. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda pán prezident. Nelson Mandela nie je len e, africkým hrdinom, je mojim hrdinom, hrdinom ľudstva a Južná Afrika bola príjemcom svetovej solidarity. A teraz je v Etiópii africká žena, ktorá bola odsudená na doživote a etiópčania ju považujú za Mandelu Etiópie. Etiópia je centrom Africkej únie. Môže niečo urobiť Južná Afrika so e, solidarity k tejto um, veľmi odvážnej africkej žene? Ďakujem. Teraz má slovo pán Watson. Prosím stručne. Ďakujem pán predseda. Vítam tu pána prezidenta Zumu. Chcem povedať, že e, naozaj na nás urobil veľký dojem ten pokrok, ktorý dosiahla jeho krajina za ostatné roky, takže želáme mu veľa šťastia aj do budúcna a pevne veríme, že tá nová dohoda sa s Južnou Afrikou dosiahne a že nám e, pomôže ešte prehlbiť naše partnerstvo a že sa zlepšia prepojenia, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu v globálnych otázkach, globálnych problémoch. Pán prezident Zuma, niektorí z nás však majú určité obavy. Čítame v médiách o možných nových mediálnych zákonoch, ktoré by mohli obmedziť slobodu prejavu, slobodu novinárov. Môžete sa prosím k tomu vyjadriť a môžete nás prípadne ubezpečiť, že sloboda médií bude zachovaná? a že bude dôležitá naďalej vo vašej krajine? Teraz má slovo pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podpredsedničkou delegácie pre Južnú Afriku a veľmi sa teším, že tu je teraz pán prezident Zuma, jeho excelencia. A ja sa teším, tu som, tu sedím že ste povedali, že demokracia a úloha parlamentov je pre vás dôležitá na ochranu záujmov ľudí. Vy ste v Jažnej Afrike e, mali veľkú debatu o vašich návrhoch, o tom presne mediálnom e, zákone. Minulý týždeň e, bola Všeobecná konferencia Národnej rady a mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli povedať, aké názory má juhoafrická vláda k e, tomuto, tejto kancelárii e, v prípade porušovania mediálneho zákona. A tiež, e, čo si myslíte o návrhoch pána Van Rompoja, aby sa tie inteligentné sankcie, nie tie ekonomické sankcie voči Zimbabve zastavili. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Van Orden. Ďakujem pekne. Pán predseda, srdečne tu vítam prezidenta Zumu. Pán prezident, v minulosti Južná Afrika nechcela prevziať taktovku v regióne Južnej Afriky z viacerých dôvodov. A myslím, že jedným z tých hlavných dôvodov bolo Zimbabwe. My vieme, že došlo k určitým vývojovým trendom, odkedy teda bola prijatá GPA. Južná Afrika e, rástla, pričom Zimbabwe e, tam e, režim Mugabeho kruto zakročoval voči občanom. Mugabe je preč, ale ľuďom v Zimbabwe sa nevodí lepšie. Hlavne čo sa deje v tých diamantových baniach, nás znepokojuje. Niektorí z kolegov možno vás podporujú, možno vám povedia, že nemajú mať zacielené sankcie. Ja chcem len zdôrazniť, že sankcie nie sú proti Zimbabwe, že ide o zacielené opatrenia proti Mugabemu a proti jeho eh, podporovateľom, ktorí zneužívajú už eh, viac než dekadu zimbabských občanov. Takže, vás dúfam, takže dúfam, že prevezmete veľmi silnú úlohu, aby ste privodili zmenu k lepšiemu v Zimbabve. Ďakujem. Teraz má slovo pán Haci Georgiu. Eh, eh, ¿no? Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, pán prezident. je tu mnoho problémov, s ktorými sa momentálne potýka Južná Afrika. Mňa by zaujímalo, čo by nám pán prezident mohol povedať k, vecami, k veciam súvisiacim s olympijskými hrami. Aké možnosti má štát vykonať takéto celosvetové podujatie? A ďalšia otázka, tá sa týka tých osôb, ktoré počas e, svetového šampionátu vykonávali určitú prácu, či dostávali mzdy počas majstrovstie sveta, počas svetového poharu, alebo či sú nadalej nezamestnaní. Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolega Klejs. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán prezident. Ja som Flám a vždy ma zaujímala Južná Afrika už len vzhľadom na e, tie jazykové, úzke jazykové prepojenia medzi holandčinou a juhoafrickou rečou. Južná Afrika má problémy s určitými formami kriminality, bieli búry často sú obeťami násilia, vražiet, vražd viac než 3000 osôb od roku 1990 prišlo o život, dochádza k prepadom na farmách a k strašným vraždám. A toto nie je náhodou, že tento problém existuje. Toto nie sú nejaké jednotlivé prípady, je to naozaj systémový problém Eh, sú tu rôzne eh, hnutia, eh, ktoré priamo vyzývajú k takémuto konaniu. Takže moja otázka znie, čo ste robili v minulosti a čo budete robiť v budúcnosti, aby ste túto situáciu vyriešili. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo kolega Landsbergis. Mr. President, uh, we would be grateful. Ďakujem pekne, pán prezident. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s mierovými operáciami alebo mierovými snahami v Južnej Afrike, pretože Afrika je veľmi turbulentným kontinentom, čiže v celej Afrike, dokonca aj na severe. Ďakujem pekne. A teraz pán Panceri ako posledný z poslancov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem stručný. Ja si tiež myslím, že e, Južná Afrika je potenciálnou krajinou rastúcou a že niektoré z hlavných problémov už aj vyriešila, ale niektoré z problémov ešte stále žiaľ pretrvávajú. Otázky zločinnosti mňa najviac zaujímajú. Toto by mohol byť jeden z faktorov, ktorý vás bude brzdiť pred ďalším rozvojom a ďalším rastom. Pán prezident Zuma, mňa by teda zaujímalo, aké plány už boli prijaté alebo aké sa pripravujú, tak aby ste vyriešili otázku zločinu. Ešte kolega kreisler Ďakujem pekne, pán predseda. Pán prezident, aj vás tu srdečne vítam. V Južnej Afrike sa podarilo um, zorganizovať veľmi dobré majstrovstvá teda vo futbale. Ešte raz vám k tomu chcem poblahoželať, pretože teraz máme iný uh, obraz Južnej Afrike pred očami. Takže mňa by zaujímalo, či viete vyčísliť uh, hospodársky prínos pre Južnú Afriku, pretože uh, vraj hlavne veľké koncerny získali eh, prostriedky eh, štadióny a FIFA. Takže mňa by zaujímalo, ako je to s vašou krajinou. Mali ste z toho nejaký hospodársky prospech? Sa páči, pán prezident Zuma, môžete zodpovedať otázky. Thank you, thank you. Ďakujem pekne. Vidím, že som teda parlamente. Bolo položených veľa otázok a môžem vám povedať, že mnohé z týchto otázok by si vyžadovali veľa času na zodpovedanie, ak by som skutočne chcel reagovať na všetko. Alebo niektoré odpovede by si vyžadovali skutočne obsiahle vysvetlenie. Ja by som začal teda Zimbabve. Bolo tu konec koncov viacero otázok, ktoré sa týkali Zimbabve a potom prejdem k ďalším témam. A keď vidím, že pán predsedajúci ste prísni, čo sa týka času, dúfam, že dodržím stanovený čas. Takže, čo sa týka Zimbabve, iste viete, že Južná Afrika bola súčasťou procesu vlastne od začiatku, ako vznikli tie problémy v Zimbabve. Istite si spomínate na to obdobie, keď sa začali problémy, tak juhoafrická vláda konala. Mnohé veci sme vykonali, aj keď e, neboli, možno ste si nepovšimli, sa zabrániť tomu, aby tie problémy sa prehl, prehlbovali. My sme vytvorili v Zimbabwe ministerské výbory, snažili sme sa zabrániť ďalším problémom. My sme to pochopili, že problémy Zimbabwe sa budú úzko dotýkať aj Južnej Afriky. To znamená, že pre nás to nebola len otázka toho sa viedri tomu, čo robí Zimbabwe. Nie, nás sa to veľmi dotýkalo. Preto nie je správne povedať, že Južná Afrika sa zdráhala prevziať líderstvo. My sme predsa konali skôr, ako začal konať niekto iný. Ale musím povedať, že bolo to veľmi zložité. Treba si uvedomiť, že boli tam dve strany, ktoré boli skutočne odhodlané a chceli pracovať. Samozrejme, každá zo stran mala určité svoje predstavy. Čo sa týka aktivít bývalého prezidenta Bekyho, mnohí ľudia si to nevšimli, ale táto angažovanosť viedla k tomu, že sa prijali určité doložky v e, ústave a toto bolo veľmi dôležité. To boli výsledky práce Bekyho a toto konec koncov presvedčilo všetkých, že vlastne to sčítanie sa mohlo začať na najnižšej úrovni, čo potom viedlo k tomu, že tie výsledky boli potom podstatne jasnejšie. To sú tie príspevky, ktoré možno ostatní nespozorovali. Samozrejme, celé to potom viedlo k tomu, že Južná Afrika bola Sadekom požiadaná, aby pomohla Mm, pomáhala ďalej. Bola tam globálna, teda tá globálna dohoda, ktorú, o ktorej hovoríme dnes, tak vlastne k tomu veľmi prispela Južná Afrika. V jednej veci sme nesúhlasili s svetom, že sa kritizovala Južná Afrika, respektíve boli tam ľudia, ktorí kritizovali Zimbabwe, a my sme si povedali, že my zvolíme iný prístup, my sa budeme snažiť skôr im pomáhať. A my si myslíme, že naša aktivita v Zimbabwe viedla k výsledkom. Preto vlastne aj dnes môžeme povedať, že my sme potom na zasadaní Sadeku prezentovali správu, bolo to asi pred 8 týždňami. Je to teda správa, ktorá naznačila, že v Zimbabwe sa dosiahol významný pokrok. Je tam jasný časo, časový rámec, cestovná mapa, to znamená, že je jasné, ako sa má ďalej konať. V tejto fáze Sadek to hodnotil pozitívne. Samozrejme, bol tam určitý návrh sankcií, kde sme boli požiadaní, aby sme vlastne uvoľnili tie sankcie, aby sme uľahčili tento proces. My si myslíme, že tie témy, že boli tam určité témy, ktoré opodstatňovali tie sankcie, pochopili sme, že situácia sa zmenila, aj keď vieme, že boli tam určité problémy aj naďalej, Ja som presvedčený, že ak by sme sa držali sankcií, vy ste to označovali ako určité obmedzenia jednotlivcov, tak to bolo prezentované. Potom tam bol návrh Zanopiev, bola tam vláda jednoty a bolo dôležité podporiť jej fungovanie. Niektorí členovia kabinetu mali možnosť testovať, niektorí nie. To boli tie sankcie. To znamená, že bolo znemožnené, aby vykonávali eh, funkcie v rámci vlády národnej jednoty. Vám sa to možno zdalo byť e, také skutočne obmedzené, také obmedzené sankcie, ale v prípade vlády to skutočne obmedzovalo ministrov, ktorí nemohli redne vykonávať svoju prácu. A to bol pre nás problém, ktorý bolo treba riešiť. My sme boli toho názoru, že ak by sme neodstránili sankcie, vlastne by sme nahrávali do rúk tých, ktorí by chceli, aby v Zimbabwe bolo dlhodobé napätie keďže voľby sa blížili, my sme potrebovali, aby upadlo, opadlo napätie. Nechceli sme, aby voľby boli násilné. Jednoducho dôležité je ľuďom pomôcť, identifikovať problém a tie sankcie, s ktorým prišiel Sadek, nepomohli, ale keby sa odstránili, pomohli by Sadeku. Sadek mal, bol v tej situácii, nemohol konať. Ak by Sadek konal, znamenalo by to, že sa, by sa pripojil tým, ktorí boli proti Zimbabve. A to by podkopalo efektívnosť Sadeku. Ja viem, že možno sa vám to niektorým nepozdáva, ale mm, vy ste veľmi ďaleko od Južnej Afriky, musíte si uvedomiť, že my máme problém, konkrétny problém, tam máme 3, 3 milióny ľudí zo Zimbabwe, to znamená, že pre nás je to veľmi konkrétny problém, my vieme o tom, my poznáme Zanopiev a vieme, aká je situácia v opozícii, to znamená, že my sa nechceme niekom nadržiavať. My sme sa snažili riešiť problém v Zimbabve. A preto SADEK žiadal svetové spoločenstvo, aby sa zrušili tie sankcie, aby sa umožnili, umožnilo dosiahnuť ten pokrok, ktorý my sa snažili uľahčovať v rámci rokovaní a tých krokov, ktoré sa vykonali, to bolo dôležité. Dôležité, aby globálna komunita poskytla takúto možnosť, aby, to, aby sa mohlo konať. Možno sa vám to nezdá, ale dôležité je, aby sa mohlo konať, aby Sadek mohol konať v súvislosti s Zimbabwe. My sme boli presvedčení, že ten pokrok, ktorý sme dosiahli, by mohol byť ohrozený tým prekážkami. Samozrejme, dôležité bolo presvedčiť Zimbabčanov. Bolo dôležité pres, presvedčiť občanov. Dôležité je, aby pochopili aj samotní aktéry Zimbabwe, čo je nutné konať. A čo sa týka volieb, ľudia si musia uvedomiť, že my sme pocitovali, potrebovali sme pomôcť Zimbabwe. Južná Afrika to samozrejme nerobila pre zábavu. Išlo o to, že my sme trpeli podstatne viac dopadmi, ktoré súviseli s situáciou v Zimbabve a trpeli sme viac ako akýkoľvek iný štát. Preto sme sa snažili tú situáciu uľahčiť. Som povedal, že trošku sa zameriam na túto tému, lebo to je téma, o ktorej sa často hovorí. Pre nás, opakujem, to nie je teoretický problém, je to, je to vec, ktorá bola pre nás dôležitá. Chceli sme Zimbabve pomôcť riešiť situáciu. Dovolte, aby som sa teraz dostal aj k téme ďalšej. Appeal Tribunal. A ide tu o ten tribunál, čo súvisí aj s médiami. V roku 2007 sa uskutočila konferencia ANC, kde sa prijalo rozhodnutie a toto uznesenie, to rezolúcia hovorí, že zamyslíme sa na tým, že by vytvorili takúto inštitúciu. aj keď e, vy ste, vy ste, my sme si povedali, že zaoberieme sa tú situáciou, vyšetríme to a toto rozhodnutie sme to chceli prešetriť. To znamenalo, to neznamenalo, že by sme e, chceli hneď prísť nejakým zákonom. My sme chceli, aby to boli zapojené aj médiá. Dôležité je to, že ten spôsob, akým informujú médiá, ovplyvňuje práva občanov eh, v Južnej Afrike, samozrejme nejakým spôsobom. Ja to nad rámec toho, čo by ste očakávali. Zasahuje to dôstojnosť a súkrom, súkromnú sféru občanov, pričom máme ústavu, ktorá garantuje práve tieto veci. ANC, teda vládna strana, má určitú zodpovednosť, aby zabezpečila to, aby sa chránili práva občanov, ktoré sú uvedené v ústave. A my sme nehovorili, že odstráňme tie samoregulačné inštitúcie. My sme si povedali, že zaoberajme sa situáciou, lebo napríklad, keď si oberieme napríklad ombudsmana, bez ohľadu na to, ak, ak je, aký prípad ide, tak vo väčšine prípadov ombudsman povie, v súvislosti s nejakým konkrétnym médiom, že dobre je nutné sa ospravedlniť. Ak ja si myslím, že to ospravedlnenie nestačí, lebo mňa sa určitá vec dotkla, vlastne nemôžem nič konať. To znamená, že dôležité, aby som ako občan mohol vykonávať eh, moje práva, to znamená, že musí to byť možnosť odvolania sa. A my tu nehovoríme o určitej štruktúre, ktorá by nejako monitorovala tie veci ide o tú situáciu, že ako občan nie som spokojný a my teraz e, vlastne rokujeme o tej veci, my, vládn, vládnúca strana, sme bojovali za práva a slobodu médií. A my sme hovorili a hovoríme vždy, že vlastne e, je tu určitá sloboda, ktorá sa ale nesmie zneužívať. Toto je jediná inštitúcia, mimochodom, ktorá nie je regulovaná, je tam samoregulácia. Všetci ostatní aj členovia parlamentu sa podliehajú určitým pravidlám, sú volení ľuďmi. Prečo by niekde mali byť takéto, takéto biankošeky? Je dôležité, aby sa to využívalo riadnym spôsobom. To je náš argument a my o tom vedieme intenzívnu diskusiu. Takže nie je to tak, že by sme hovorili, že už sa nám nepáči sloboda médií. Nie, nie, nie, práve naopak. My to chceme, lebo je to veľmi dôležité pre spoločnosť. A čo sa týka štátneho tajomstva, myslím si, že je to trošku prehnané. Každý štát má určité tajomstva, to je predsa jasné. Akorát, o čom sa diskutovalo, je to, až kam je možné ísť. Konec koncov v Južnej Afrike už máme určitý zákon, ktorý chráni informácie práve preto, lebo každý štát má určité utajované informácie. Samozrejme, že to celé sa potom eh, prehnalo, preháňalo sa to tými ľuďmi, ktorí to komentovali. A to je vlastne tá, tá vec, ten zákon, ten už sa upravil. Čo týka toho tribunálu, to ešte nemáme, takže musíme odlišovať tieto dve veci. Čo sa týka ľudí, ktorí boli zapojení do prípravy majstrovstia sveta a čo sa s ním potom stalo, my máme veľké plány o národný rozvoj infraštruktúry a my sme si povedali, tieto znalosti, ktoré sme získali v tej dobe, by sa mali využiť na to, aby sme ďalej rozvíjali našu krajinu. A my sme zabezpečili preto aj rozpočet. To znamená, že títo ľudia nikdy nezmiznú, ale práve budú využití v rámci tých programov, programov ktorých sme rozhodli, že ich zahájme. Čakajte, musím si pozrieť ďalšie otázky. Pokúsim sa odpovedať ďalšie otázky, kým ma pán predseda nezastaví. To je teda výborné, že mám ešte čas. Pokiaľ ide o otázku o tom, ako môže, akú úlohu môže Juhafrická republika hrať na africkom kontinente, podľa mňa, tak vzhľadom na veľkosť, rozvoj, históriu Juhafrickej republiku, tak máme veľmi dôležitú úlohu a zohrávame ju. Sme na každom e, krízovom mieste v Afrike. Snažíme sa priniesť mier, zmierenie, chceme mier zachovať. Sme súčasťou procesu mediácie. Ako krajina používame veľké zdroje e, na tento účel a my sa snažíme byť sprostredkovateľom v Afrike v mnohých oblastiach a preto naša úloha, e, berieme ju zodpovedne. Myslíme si, že máme kapacitu, máme politické porozumenie, to toho, čo je potrebné urobiť, čiže aktívne túto úlohu zohrávame počas, pokiaľ ide o HIV a AIDS. Áno, v minulosti sme problémy mali. Nie spôsobené zlou politikou z našej strany. Naša politika je dobrá, naše programy tiež. Problémom bola politizácia HIV a AIDS. A toto spôsobilo, že naše programy boli nedôležité, pretože niektorí ľudia mali osobitný pohľad na túto vec. To sme napravili, veľmi značný posun, máme mm, rôzne programy, ktoré riešia problémy HIV a AIDS a my sme s nimi veľmi spokojní. Máme testovanie verejnosti, to pokračuje. Zdôrazňujeme to, že občania musia poznať svoj stav bez ohľadu na to, či aké sú, teda aký bude výsledok, e, pokiaľ ide o dôverné e, otázky, to sa zachováva, stimulujeme všetkých, aby sa dali testovať a tieto programy prebiehajú a mnohé ďalšie v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o tú pani, čo je vo vezení v Etiópii, možno nepoznám všetky podrobnosti, pretože niekto povedal, že je ako Mandela. Ja by som poznal každého e, takéhoto Mandelu. Možno, že nepoznám presne túto dámu, ale ak eh, to uväznenie nie je férové, e, môžeme mať na to názor, ale či sa porušil zákon alebo nie, to nevieme, čiže bude veľmi ťažké definitívne toto komentovať. E, veci, ktoré nepoznáme e, podrobne, ale ak by šlo o, o nejaký ďalší takýto príklad mandelu, tak určite by sme k tomu mali iný postoj. Pokiaľ ide o olympijské hry, áno, chceme ich e, Myslíme si, že máme kapacity toto zorganizovať. V 90. rokoch by sme nemali šancu, ale teraz máme veľkú šancu a veríme, že globálne spoločenstvo nás podporí. A len si overujem, či som prešiel všetky otázky. Pokiaľ ide o hospodársky prínos 2010, e, tak e, ten je obrovský. Infraštruktúru, ktorú sme vybudovali v príprave na e, svetový šampionát, teda je obrovská. Snažili sme sa vytvoriť nové štadióny, zlepšiť ostatné a Suma, ktorú sme do toho investovali eh, a vôbec celkový prínos pomohol nášmu HDP, Hospodársky rozvoj Južnej Afriky eh, už nikdy nebude taký ako pred rokom 2010, ale tiež eh, to exponovalo Juhoafrickú republiku novým veciam. Niektorí neverili, že Juhoafrická republika má takéto kapacity a my sme im to ukázali. Veci sme stihli na čas, boli sme v podstate dop, stihli sme niektoré termíny skôr a predstavitelia FIFA boli spokojní s tými zariadeniami, ktoré sme vytvorili, ale s našimi schopnosťami e, veci zorganizovať to bol úplne nový fenomén, neboli žiadne problémy, ale okrem tohto všetkého je tu ešte to, ako to Afriku spojilo ako jeden národ. Bol tu nový duch Mandelu z 90. rokov, ktorý sa vrátil. Neboli žiadne pochybnosti v našej krajine, všade boli naše zástavy a ja som bol veľmi hrdý byť juhoafričanom. Čiže pre nás to bol obrovský úspech, ekonomicky, politicky a z pohľadu toho zmierenia. Myslím, že ešte posledná kontrola, či som na všetko odpovedal. Áno, to násilie proti farmárom, to bolo súčasťou scény, alebo takej celkovej scény v Afrike. Boli tu uh, tieto zločiny, o ktorých vieme, bojujeme proti ním. Uh, aj na farmách. Je veľmi špeciálny plán. Diskutovalo sa o ňom medzi samotnými policajnými silami a farmármi. Je to taký dodatok, ktorý ešte musíme urobiť a samozrejme zločin všeobecne. Uh, sa musí znížiť. Je tu správa, ktorá nedávno naznačila, že sa nám, podar, že sa nám darí tú zločinnosť znižovať. Mierové zachovanie mieru v Afrike. Áno, som si istý, že toto sa nám darí. E, takže to bola, myslím, posledná otázka a stihol som to podľa mňa na čas.

Colleghi, ritorniamo al punto 1, approvazione dell'ordine del giorno. Kolegyne, kolegovia, poďme k bodu 1 programu, ktorým je prijatie programu. Bol štrajk e, leteckých operátorov, leteckých dispečerov, pardon. Preto sme museli odsunúť body 8 ako aj 5 na dnes popoludne po 17.00. Rozšírené predsedníctvo, ktoré sme mali naplánované na poobede, bude do obeda o 11.15. Pokiaľ ide o schválenie zápisníc z 2., 6. a 7. septembra, ak nemáte žiadne námietky, tak ich považujeme za prijaté. Výborne schválené sú zápisnice. Ďalší bod. Rokovanie o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci s Turkmenskom, návrh odporúčania. Pani Nikolaj je spravodajkyňou pre bod 5 aj 6. Máme dva dokumenty. Návrh odporúčania to je bod číslo 5, stanovisko parlamentu k uzavretiu tejto dohody a v bode 6 ide o návrh uznesenia, toto je sprievodný dokument k odporúčaniu a tam ide o zdôvodnenie toho odporúčania, ktoré predkladá spravodajkyňa Takže Európsky parlament by mal odporučiť podpis dohody medzi Európskym spoločenstvom, Európskymi štátmi a Turkmenskom. Takže dávam slovo pani Nikolaj, spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem hovoriť svojou materskou rečou, aby som sa vyjadila dostatočne jasne. Pokiaľ ide o tento návrh uznesenia, Mojím cieľom bolo vytvoriť rovnováhu medzi tým, čo Turkmensko potrebuje, ide o demokratickú podporu, a tým, čo potrebuje Európska únia. Je to teda demokratická a hospodárska stabilita, ktorá je nevyhnutná pre obe strany. Rozvoj Turkmenistanu. Samozrejme, že to súvisí s využívaním týchto energetických zdrojov a Turkmenistan sa snaží o dosiahnutie minimárnych noriem pre svojich občanov, ktorí mm, by tu mohli takto mm, figurovať. A okrem toho, toto hovorím po svojich návštevách v Turkmenistane, kde som hovorila nie len s oficiálnymi predstaviteľmi, ale aj s občanmi samotnými, s diplomatickým zborom v Ašabate tiež a od začiatku by som chcela povedať, že duch európskych hodnú dialog spolupráce, to sa musí privilegovať aj naďalej. A myslím si, že e, Stredná Ázia musí byť na našom programe spolupráce, nie len pokiaľ ide o naše hospodárske záujmy a hospodársky dialog, ale aj Podpora nášho záujmu, ktorý sa týka demokratickej stability, to je nevyhnutné preto, aby v našom susedstve e, bola bezpečnosť. Myslím si, že Európsky parlament, tak ako aj Rada, by sa mali snažiť o dosiahnutie e, tejto dohody, pretože my Nemôžeme byť aktívnym partnerom, ak sa nemôžeme opierať o právny rámec a dialog medzi Európskou úniou a Turkmenistanom si vyžaduje právnu silu a právny základ, ktorý tento dialog podporí a zefektívni. Musíme sa zbaviť určitých predsudkov, ktoré tu existujú, týkajú sa niektorých informácií alebo spôsobu informovania. Chcem povedať, že ja som presvedčená, že Turkmenistan nie je alebo už nie je to, čo mm, je Severná Korea pre také medzinárodné prostredie, ale nemôžeme porovnať Turkmenistan s demokratickými štandardmi, ktoré má Európska únia. Avšak pokrok ktorý sa dosiahol po zmenách politického režimu, treba uznať. Významní hráči v demokratizácii tejto krajiny majú pôvod zo štruktúr OSN. OSN je prítomné v Ašchabate, je tam veľa programov, tak ako aj programy Europa House. Uh, a myslím si, že by sme sa mali zmobilizovať a poskytnúť demokratické štandardy tejto krajine a posilniť európske projekty, podporovať e, ľudské práva v Turkmenistane a v regióne ako takom. Vítam prítomnosť mimovládnych organizácií, prítomnosť, ktorá umožňuje uplatňovať normy, pre podporu dialógu medzi oboma priestormi, možno, že v inom prístupe ako ten, ktorý má Európska únia a podľa mňa záujme Európskej únie je spolupracovať so všetkými svojimi dôležitými susedmi, čoho súčasťou je aj Turkmenistan v Strednej Ázii. Samozrejme, že sú tu aj iné politické záujmy významné pre tento región. Rusko, Čína, ktoré majú potenciál tradične silných hospodárskych vzťahov, možno, že takých nedávnejších, pokiaľ ide o Rusko či Čínu, ale Turkmenistan je otvorený všeobecnej spolupráci a mm, turkmenský prezident včera vyjadril svoju vôľu spolupracovať so svetovými partnermi. Všetky projekty spolupráce, ktoré idú obomi smermi, sú podľa mňa pozitívne a z tohto dôvodu vás žiadam, aby ste podporili túto dohodu, ktorá nám dáva možnosť zohrávať e, v regióne Strednej Ázii významnú úlohu. Podľa mňa tento región a teda aj Turkmenistán musia byť prioritami zahraničnej politiky Európskej únie. V kontexte vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy tu je to znovu priorita pre vonkajšiu službu a dúfam, že prítomnosť EÚ v regióne bude významná. Ďakujem a, čakám na vaše pripomienky a otázky. Ďakujem. Mulțumesc, kolega Nikolaj. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Máme tu nejakých ďalších vystupujúcich. konkrétne tieňových spravodajcov. Pán Peterle, nech sa páči za EPP. Uh, yes. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Naozaj sa mi páči práca, ktorú odviedla pani spravodajkyňa. Mám pocit, že sa toho chopila veľmi zodpovedne. Ale chápem aj tú dilemu, pre ktorou stojím a chápem aj, z čoho vychádza jej záverečné odporúčanie, aby vznikol nejaký právny základ pre spoluprácu s Turkmenskom, s touto krajinou v Strednej Ázii, ktorá je jedinou, s ktorou zatiaľ takúto dohodu o spolupráci uzatvorenú nemáme. My sme sa zaoberali tým, ktoré veci by mali mať prioritu, aké záujmy by mali byť zohľadnené a ja si myslím, že táto správa obsahuje naozaj všetko, čo by obsahovať mala, samozrejme s dôrazom na dodržiavanie hodnôt a zásad, z ktorých vychádza Európska únia, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek dohody tohto typu. Táto krajina stále má problémy so slobodou zhromažďovania, slobodou prejavu, slobodou vierovýznania, s zásadami právneho štátu, s demokraciou a tak ďalej. Nezávislá mimovládne organizácie tej krajine pôsobiť nemôžu. Európska únia nemá v tejto krajine žiadne zastúpenie. Tiež je dobre známe, že dokonca ani Červený kríž nemôže svoje, svoju činnosť vykonávať v tejto krajine. Lekári bez hraníc opustili túto krajinu, sú tam problémy s vycestovaním, mimovládne organizácie tam teda vlastne majú problém pôsobiť v Turkmensku. Takže sa nachádzame pred naozaj veľkou dilemou. Buď počkáme s prijatím tejto dohody, buď počkáme, kým dôjde k nejakému pozitívnemu vývoju, Došlo k zmenám v minulých rokoch, takže veci by sa mohli vydať tým správnym smerom. Alebo je tu tá druhá možnosť, ktorú navrhuje Rada a komisia, teda napriek všetkému pristúpiť k uzavretiu tejto dohody. Ja si myslím, že tých dôvodov za dohodu je viac než tých proti. Takže ak si zvolíme cestu tejto dohody, tak aspoň budeme mať nejaký právny základ, nejaký právny rámec, v ktorom sa budeme môcť snažiť lepším spôsobom presadzovať e, svoje záujmy, než tomu bolo doposiaľ. Ja osobne som už relatívne dlho presvedčený, že celá táto oblasť, každá jedna krajina, ktorá sa v nej nachádza, že by sme tento región mali vnímať ako mimoriadne strategicky dôležitý pre Európsku úniu a že by sme sa mali snažiť cestou postupných individuálnych krokov dosiahnuť zmenu situácie v tomto regióne. Takže e, z uvedeného vyplýva, že podporujem tú hlavnú myšlienku, ktorú táto správa obsahuje, teda uzavrieť túto dohodu teraz. Ďakujem pekne, pán Peterle. Teraz má slovo pán Belder za AFD, e tieňový spravodajca. Ja, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto je problematika, ktorá sa ťahá už roky. To Turkmensko vôbec to s ním nie je jednoduché. Je napríklad ťažké získať informácie o situácii pred pár rokmi. V časopise Východná Európa bol zverejnený veľmi dobrý článok o tejto krajine. A s rovnakým záujmom som si prečítala aj správu pani spravodajky, nechcem sa jej poďakovať, ale som taký trošku zdráhavý, lepšie vzťahy, či tieto povedú k zlepšeniu mm, pre občanov v krajine. Mm, Snaď áno, veď na to slúžia takéto dohody. Téma náboženskej slobody je dôležitá. Organizácie, ktoré pôsobia v tejto krajine, tieto bohužiaľ hovoria o tom, že nedochádza k absolútne žiadnemu zlepšeniu v oblasti slobody vierovýznania. To platí nielen pre kresťanov, ale aj pre ďalšie skupiny. Takže odsek 13 sa mi veľmi nepáči. Je tá formulácia podľa mňa mimoriadne formula, mm, problematická. Táto silná spoločenská kontrola naďalej pretrváva. Doručovanie pošty do Turkmenistanu je problémom. Takže toľko z mojej strany. Nebudem samozrejme zamlčiavať, že je to veľmi veľká dilema, pre ktorou stojíme. Na jednej strane politické deficity. Na druhej strane by možno bolo naozaj dobre takúto dohodu teraz uzavrieť, aby sme mali právny základ pre naše vzájomné vzťahy a aby sme teda takto mohli podnetiť ďalšie zlepšenia. Už uvidíme, ja si ešte získam ďalšie informácie, aby to rozhodnutie, ktoré príjmeme, bolo naozaj správne, ale naozaj je to veľmi zložité. Sloboda vierovýznania, sloboda náboženstva, tam je tá situácia naozaj kritická. A tá kontinuita je veľmi zlá. Diskontinuita by bola podľa mňa lepšia, alebo by znamenala zlepšenia. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostáva slovo podpredsednička podvýboru pre práva, ľudské práva, pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda Júci. Ja som aj tiež v mene Zelených. Myslím si, že je to pre nás naozaj jedinečná príležitosť, že môžeme objasniť, ako bude využívať Európsky parlament svoje formálne právo udelenia súhlasu, pokiaľ o medzinárodné dohody Takže s súhlasom spravodajkynia tohto výboru snáď by som bola rada, keby sme sa veľmi pozorne zaoberali tým, ako tieto aktivity v súvislosti s dohodou o partnerstve a spolupráci, ako tieto dohody môžu vytvoriť naozaj podmienky na podporu demokratizácie ľudských práv a právneho štátu. Žiaden z kolegov zatiaľ Ehm, ne, nepopreli, že by v tejto krajine existovali nejaké veľmi vážne problémy. Takže ja by som navrhovala, ak teda budete so mnou súhlasiť, môžem to navrhnúť v podvýbore, aby sme zorgani- zorganizovali nejaké ad hoc vypočutie so zástupcami komisie a kľúčových medzinárodných organizácií, na neskôr 14. oktobra by to bolo, Samozrejme, že členovia výboru, ktorí majú o to záujem, sa toho môžu zúčastniť, ale na to potrebujem súhlas spravodajkyne samozrejme, že by sme sa teda pozaoberali e, kontextom týchto dôvodov partnerstva a spolupráci vo všeobecnosti. Ak by to bolo možné, poprosím, aby sme predložili, preložili lehotu o napríklad pozmeňovacích návrhov na neskôr, aby sme mali naozaj čas e, preskúmať celú situáciu. 16. oktobra by mala byť táto lehota zhruba. Je tu troška zmetok, pokiaľ ide o právny základ, pokiaľ ide o ľudské práva v Turkmenistane. Neuvedomujeme si, že predbežná dohoda o obchode platí od 1. augusta 2010. Ja prosím, opravte ma, ak sa mýlim. A v tejto zmluve je obsiahnutá možnosť pôsobiť v oblasti ľudských práv, takže nemáme len tú starú dohodu z roku 1989 zo sovietských čias, máme ešte túto obchodnú dohodu k dispozícii. Tá myšlienka, že potrebujeme dohodu o partnerstve a spolupráci, než vytvoríme v Aškabate delegáciu Európskej únie. Táto predstava vieme zo svetských krajín, že sa vždy našli nejaké riešenia vytvorenia takéto, takéhoto zastúpenia ešte pred podpísaním dohody o partnerstve a spolupráci. Dôležité je uvedomiť si, že Európsky parlament vo svojom uznesení z apríla 2009 uviedol, 5 či 6 dôležitých referenčných hodnôt, pokiaľ ide o takúto predbežnú dohodu o obchode ktorá teda nedávno vstúpila do platnosti. A dovolte mi, aby som vám ich pripomenula. Poprvé, a to tuším uvedel aj pán Peterle, parlament požadoval, aby e, s presadením takejto predbežnej dohody, hovorím o tej dohode s obchodom, o obchode, že Turkmenistan by mal umožniť voľné pôsobenie Medzinárodného výboru e, Červeného kríža po druhé, um, prepustiť všetkých politických e, väzňov a väzňov svedomia, po tretie um, od, obmedziť alebo teraz zrušiť obmedzenia vycestovania do zahraničia, po štvrté um, umožniť fungovanie mimovládnych organizácií a organizácií OSN. Takže kolegovia, berieme vážne naše vlastné slova, postupujeme. Uh, E, náležitým spôsobom, alebo sa stále držíme nejakých ilúzií, že tie problémy, ktoré neustále pretrvávajú v Turkmenistane, sami od seba zmiznú. Áno, sú tu nejaké pozitívne kroky. Napríklad Turk- Turkmenistan, ratif- Turkmenistan ratifikoval najdôležitejšie dohovory OSN, áno, ale nie sme presvedčení, že dochádza aj k ich implementácii. Rovnako Európska komisia, podľa mojich informácií, navštívila asi pred mesiacom Turkmensko a Európsky parlament očakáva od komisie, že príslušný výbor o svojich zisteniach poinformuje. Komisia je tu zastúpená, bude reagovať na naše otázky, takže moja otázka na komisiu. Mohli by ste nám poskytnúť komplexnú analýzu pokrokov, ktoré sa dosiahli pri e, dodržiavaní referenčných hodnot, ktoré parlament v roku 2009. Môžete nám povedať, ako tieto referenčné hodnoty sú zaintegrované do dohody o partnerstve a spolupráci. Ďalšia otázka na komisiu. Môžete potvrdiť, že existuje nejaký právny základ, v tej predbežnej obchodnej dohode na prácu v oblasti ľudských práv. E, pán predsedajúci, ďakujem za trpezlivosť, ale myslím si, že je mojou povinnosťou v mene podvýboru tieto otázky teraz nastoliť, ešte než dáme súhlas podľa nových lisabonských kompetencií. Ďakujem. E ďakujem pekne. To bol skutočne veľmi zaujímavý príspevok, aj veľmi cenné argumenty. Teraz by som chcel uzavrieť vystúpenia tieňových spravodajcov a potom ešte dostane kolegyňa Lusing slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela skutočne podporiť to, čo povedali tieňoví spravodajcovia a čo povedala pani Hautala. Nerozumiem, prečo pani Nikola je teraz toho názoru, že, že skutočne dos, dozrel čas, aby sa uzavrela tá dohoda. Ja som sa snažila detálne analyzovať situáciu v Turkmensku. Je to veľmi zložité. Mám tam správy od mimovládnych organizácií, ktoré majú veľké pochybnosti a obavy, čo sa týka situácie pri, situácie pri ľudských právach v Turkmensku. Keby sme teraz uzavreli dohodu, vzniká tam podľa môjho názoru riziko, že ľudské práva budú musieť ustúpiť ekonomickým záujmom e, toho štátu, ako aj štáto v regióne. Nechcem hovoriť nejako dlho, väčšina už bola povedaná a naša politická skupina GUE NGL odmieta takú dohodu a chcela by som ešte raz povedať, že podporujem ten postup, ktorý navrhla pani Hautala. Ďakujem. Grazie a questo punto conclude la Ďakujem pekne. Tým pádom sa dostávame teraz ku kolegyni Gomeš a potom e, pani Akcenájze za komisiu. Táto uzavrie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja podporujem to, čo povedala pani Hautala, podpredsednička Výboru pre ľudské práva. Ja si myslím, že mnohé informácie, ktoré máme, pochádzajú z rozličných zdrojov. A, ale to, čo vidíme pri popise ľudských práv, a vidíme to aj v samotnej správe, že nemôžeme súhlasiť s tým, aby tam vznikol určitý precedens, kde by sa obetovali ľudské práva hospodárskym záujmom. Čo sa týka hospodárskych záujmov, nie sú tam žiadne prísľuby, že by sa hospodárska spolupráca ďalej rozvíjala, keď sme mali dohodu o partnerstve a spolupráci. To znamená, že nič nehovorí, že by sa ne, proti tomu, aby sa otvorilo zastúpenie Európskej únie v Ašchabade bez dohody. Prečo by to nemalo byť možné? To znamená, že režim je v tejto krajine hrozný, čo sa týka ľudských práv, politických väzňov. Je tam, sú tam zakázané politické strany, nemôžu slobodne pôsobiť, nie je tam e, náboženská sloboda, sloboda médií. Občania nesmú cestovať mimo štátu, občianské organizácie nemôžu pôsobiť, je tam korupcia, Takže keby som tak zhrnula, Nemyslím si, že by parlament mal súhlasiť s takouto dohodou v tejto fáze samozrejme. Ja by som chcela ísť tou cestou, ako to navrhla pani Hautala. Podľa môjho názoru nič nebráni členským štátom a komisii v tom, aby rozvíjali svoje hospodárske vzťahy s Turkmenskom. Samozrejme je nutné zohľadniť, že štát, ktorý do takejto miery porušuje ľudské práva, nemôže byť spolahlivým partnerom. Ja si myslím, že je to zložitý prípad. Ja som zvedáva na to, čo nám povie komisia po tej nášteve, ktorá sa udiela v septembri. Parlament v zmysle Lisabonskej zmluvy má dostať informácie od komisie. Mne by zaujímalo, ako sa rozvíja demokracia, či sú tam demokratické nástroje, či ten nástroj, ktorý tam je, sa využíva na to, na čo by mal, či sa podporujú ľudia, ktorí sa snažia dosiahnuť e, demokraciu, či tento nástroj nie je kontrolovaný štátnymi orgánmi. Mňa by zaujímali aktivity v oblasti podpory ľudských práv, čo vykonala komisia v tejto oblasti v Turkmenistane. Myslím si, že toto je veľmi vážna vec, netýka sa to iba Turkmenska, týka sa to určitého signálu, ktorý by vyslal parlament smerom k rade a komisii v súvislosti s inými dohodami, prečo vieme, že sa pripravujú, čo by malo ďaleko siahle dopady v oblasti právneho štátu v týchto krajinách. Žiaľ musím povedať, že si nedokážem predstaviť, že by parlament schválil správu, ktorá v odseku 7 píše nedostatočná súdržnosť s tým, čo sa vykonalo v minulosti, aká nekoherentnosť. Podľa mňa práve naopak tento parlament bol veľmi koherentnou inštitúciou v rámci EÚ Predovšetkým sa vždy zasadzovali za ľudské práva. Takže nerozumiem, prečo je tam táto veta. Ďakujem. Grazie, se posso uscire per un attimo dal mio ruolo di presidente. Ďakujem pekne. Ešte by som, na chvíľu, by som chcela ja vystúpiť. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Gomez, pani Hautala, pani Lösing. A Teraz sa vraciam v mojej úlohe predsedajúceho a chcel by som dať slovo komisii. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks for giving me... Ďakujem, volám sa Axel Nikes. Som veľmi rada, že ste mi udelili slovo. Od 1. septembra pracujem v oblasti, v tejto oblasti zabrám sa Turkmenskom. Vypočula som si znepokojenia viacej členov parlamentu. Týkalo sa to situácie pre ľudských práv, ktoré sa ani zďaleka nepribližujú medzinárodným štandardom. Sme si samozrejme veľmi vedomi tejto situácie. Nesnažíme sa nejako maskovať tie problémy, ktoré tam sú a týkajú sa občanov. Ja by som sa teraz v mojom vystúpení chcela zamerať na to, že žiaden právny rámec neulahčuje našu mm, prácu v oblasti, kde ide o rozvoj ľudských práv. Jednoducho musíme si uvedomiť, že je dôležité mať nejaký rámec. Takže podľa mňa musíme mať tento rámec. To nám veľmi uľahčuje prácu. My tu máme právny základ, to je tá dohoda z 89. roku, uzavretá s Sovietským zväzom. Ako povedala pani Hautala, dočasná dohoda vstúpila do platnosti 1. augusta tohoto roku. Je tam aj doložka o ľudských právach. Akorát je to, že to nie je právny základ na to, aby sme zahájili konkrétny dialog o ľudských právach v Turkmensku je to určitá cesta, určitý základ. Zdôrazniť, že aj dočasná dohoda sa opiera o demokraciu a rozvoj demokracie. Nie je to právny základ ako taký na to, aby sme to nejako rozvíjali. Ak chcem byť konštruktívny, chceme pracovať v oblasti ľudských práv, podľa nášho názoru potrebujeme, aby táto dohoda vstúpila do platnosti. Musíme si uvedomiť, že ak by sme tento štát izolovali z našej strany, čo sa udialo v minulosti, nepomohlo to situácii, takže je nutné aj toto zohľadniť. V roku 2007 bol zvolený aktuálny prezident, bolo tam viacero prísľubov a všetci vieme, že tieto prísľuby neboli ani zďaleka naplnené. Ale napriek tomu došlo v poslednej dobe k určitému zlepšení, Spomeniem pár príkladov, ak máte záujem. My sme rozhodne tam videli určité zlepšenie, čo sa týka napríklad obmedzenia, zrušenia obmedzení cestovania v rámci samotného štátu, aj keď je tam určité obmedzenie. Je tam Inštitút pre demokraciu a ľudské práva. Toto vzniklo v Aškabade, a máme s nimi skutočne brelé vzťahy. Potom sa vytvorila komisia, ktorá sa zaoberá odvolaniami občan, občanov voči orgánom činným trestnom konaní, že to je určitá reforma, ktorá sa vykonala na jar tohoto roku, tam nový trestný zákon znižuje tresty maximálne tresty a úplne sa mení systém trestov. Je tu skôr zameranie na pokuty ako na väznenie. Potom tu bolo prehlásenie vedením Turkmenska. Chcú vytvoriť systém viacerých politických strán. Je tam teraz nová politická strana, rodinný zákon, pracuje sa na revízii a boli tam viaceré oznámenia. Sledujeme veľmi úzko situáciu, ktorá sa týka legislatívnej reformy, týka sa to aj médií, ako aj súdneho systému. Takže toto bolo, by bolo pár príkladov určitých pozitívnych reforiem. Nenaplnilo to naše očakávania, to musím povedať, ale napriek tomu sa vykonali určité kroky. V rámci našich obmedzených vzťahov s turkmenskými partnermi vidíme, že je tam veľké želanie, aby, sme, aby, bol, aby sa rozvíjala spolupráca s EÚ. Samozrejme, oni nekladú ľudské práva na prvé miesta, miesto, ale rozhodne chcú sa viac otvárať. Sú tam pozitívne signály. Chcela by som povedať, že buď sa teda k nim otočíme chrbtom a nebudeme brať to otvor, ich otváranie vážne, alebo je tu potom možnosť e, pracovať s budúcim kľúčovým partnerom v regióne. Samozrejme, ľudské práva sú veľmi dôležité, nechceme ich obetovať hospodárskym záujmom. Náš záujem je ale pracovať prospech aj turkmenských občanov. To znamená, že musíme si uvedomiť, že aj Kyrgyzstan môže zohrávať dôležitú úlohu pri stabilizácii e, tohoto štátu. Musíme myslieť na to, akú úlohu zohrávali v rámci vojny v Afganistane. To znamená, že to sú ďalšie aspekty, ktoré nutné zohľadniť. Pri tom všetkom ale nechcem zakrývať to, že skutočne veľmi intenzívne pracujeme na diverzifikácii zdrojov energií. A tá veľká výzva, ktorá je pred nami, je mať dobrú rovnováhu medzi podporou ľudských práv v Turkmensku a našimi energetickými záujmami v regióne. A to by sme mali skutočne sa snažiť vyvážiť. My si myslíme, že schválenie dohody o partnerstve a spolupráci môže pomôcť, aby sme išli tým správnym smerom. Ešte by som chcela reagovať na pár bodov, ktoré spomínala pani Hautala a Gomeš. Čo sa týka tých posledných náštev, respektíve to posledné náštevy, Ašchabade v júni sa uskutočil dialog o ľudských právach. Otvorili sa tam viaceré problematické otázky, napríklad ide tie referenčné hodnoty, čo ste aj vyspomínali. Potom ide o prístup e, Červeného kríža k väzneným. Máme tu určitý zoznam, kde došlo porušenie ľudských práv, porušenie náboženskej slobody, došlo k prípadom mučenia. Tento zoznam sme dali turkmenským orgánom, je to nutné vyšetriť nie je to jednoduché, ale tento dialog funguje. Mali sme už vlastne tretie kolo o týchto otázkach. Pani Gomeš spomínala to, ako môžeme využiť tieto nástroje na podporu demokracie. Ak si spomínate, Turkmensko podpísalo väčšinu medzinárodných dohôd o podpore ľudských práv. Samozrejme, druhá vec je, ako sa to bude vymáhať a uplatňovať. Čo sa týka budúceho obdobia 2011 až 2013, plánuje sa viacero krokov, ktoré už boli aj schválené. Týka sa to aj podpory e, reformy, mm, právne reformy. Dôležité je aj reformovať systém vzdelávania a tu môžeme zabezpečiť určitú pridanú hodnotu a musím sa zamerať aj na reformu vzdelávacieho systému a prezidenta považuje za prioritu svojho štátu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Pevne verím, že som nehovorila dlho, ale som pripravený ďalšie otázky. Grazie. Eh, prima di la parola... Mm, pekne. Predtým, ako dám slovo našim, našej spravodajkyni, aby ukončila túto eh, diskusiu, tak ak všetci súhlasíte, mohli by sme v podstate rozšíriť termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov a mm, stanoviť nový dátum. Takže ak nikto nenamieta, tak toto urobíme. No a teraz slovo dám pani Nikolaj, aby ukončila túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o posunutie toho termínu pre predkladanie návrhov, ja úplne súhlasím, pretože nemali by sme uh, si upierať túto možnosť, prehlbiť túto tému a prijať rozhodnutie pri plnom vedomí všetky a poznaní všetkých faktov. Hovorila som o týchto benchmarkoch, o kritériách. Ide o 6 kritérií, ktoré sú parciálne alebo sa práve teda naplňajú v Turkmenistane a ako povedala komisia, je tu obrovský rozdiel medzi tým, čo sa udialo v Niazove a to, čo sa deje pod vládou súčasného prezidenta. Musíme prijať pozitívne rozhodnutie, kolegovia. Nemôžeme odsúdiť túto krajinu na izoláciu a nemôžeme potom ešte kritizovať aj nerešpektovanie demokratických práv. Čiže máme voľbu, môžeme buď kritizovať a Eh, odísť z tejto krajiny alebo sa angažovať a podporovať demokratický proces. Myslím si, že angažovanie znamená nastolenie demokratických noriem a to eh, vehementne, inteligentne, pretože len takýmto spôsobom dokážeme naplniť politický a filozofický cieľ, alebo by to bolo druhé riešenie, byť len divákom vývoja v tejto krajine, ale ja si nemyslím, že toto by reprezentovalo naše normy. Ďakujem pekne. Pani Nikolaj, prejdeme k bodu číslo 7. Je to protokol dohode o partnerstvo o spolupráci medzi ES a Moldavskou republikou. odporúčania k tejto dohode medzi e, Európskym spoločenstvom Moldavskom je to zásadný e, rámec o účasti Moldavska e, na programoch medzi Európskou úniou a Moldavskom a teraz vlastne bol tento protokol podpísaný a protokol musí vyjadriť svoje stanovisko. Obracem sa na pána Watsona, nášho spravodajca, ktorý nás bude o tom informovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Výzvy, ktorým Moldavsko čeli, sú veľmi odlišné, ako sú tie, ktoré sme počuli práve teraz v súvislosti s uh, Turkmenistanom. Uh, a informovala o toho kolegyňa Nikolaj, ale sú tu zaujímavé veci a zaslúžia si našu pozornosť. Krajina je pred tretími voľbami v priebehu dvoch rokoch, rokov potom, ako parlament dvakrát neúspel vo výbere e, prezidenta a pán Gimpu, súčasný e, prezident, rozpustil e, parlament a zvolal parlamentné voľby na 28. novembra. nás požiadali, aby sme zaujali stanovisko o hľadom partnerstva, o hľadom dohody o partnerstva a spolupráce, ktorá existuje medzi EU a Moldavskom. Vzťahy boli dobré, chceme ich ešte urýchliť, mali by sme vynaložiť maximálnu snahu a pomôcť moldavskej vláde ukázať občanom, že Moldavsko a jeho zbližovanie s Európskou úniou e, pozitívne vplýva na každého, nielen finančne, ale aj ohľadom uľahčenia vízových režimov, obchodu a e, širších e, dopadov, pokiaľ ide o budúcu dohodu o pridružení, ktorú, o ktorú sa snažíme. Tento protokol, pán predseda, je založený na všeobecnom prístupe, ktorú Unia, ktorý Únia prijala k partnerským krajinám v európskom susedstve. Tu sú tam komunitárne agentúry a komunitárne programy a účasť eh, týchto krajín vo všetkých programoch eh, si vyžaduje, aby sa vypracovalo memorandum o porozumení. To sa musí podpísať obomi stranami, ale znamená to tiež záväzok eh, partnerskej krajiny, že bude finančne prispievať do týchto programov. Samozrejme, že ak chceme Eh, rozvíjať Moldavsko tak, ako v to dúfame, tak potrebujeme politickú stabilitu a demokraciu, aby sa protokol implementoval. Súčasná politická blokáda v Moldavsku je zdrojom obav. Tento výbor sa rozhodol, že v blízkej budúcnosti vyšle delegáciu ad hoc do Moldavska a tešíme sa, že sa tam stretneme s ľuďmi zo všetkých strán a budeme informovať potom tento výbor, ale zdá sa mi predsa len primeraná, že by sme mali schváliť rozhodnutie rady ohľadom uzavretia protokolu o partnerstve a spolupráci. Ďakujem pánovi Vocnovi, bolo to veľmi presvedčivé. Zdá sa, že je tu jednoznačný súhlas s vašou správou a teda mohli by sme mať krátku prestávku a o 4 sa mm, sem vrátime a bude zasadať rozšírené predsedníctvo. Ritiro quanto detto, relatore Watson. <laughs> musím stiahnuť to, čo som povedal, pán Vocn. Pani Makovej by sa chcela ešte vyjadriť. Pardon, ja som si to nevšimol. Makovej, io spero di sì. Um, well, I, I, I think I should say something. Ďakujem. Ja som mala pocit, že by som sa mala vyjadriť. Vlastne chcem len podporiť to, čo povedal Graham a chcela som ešte raz opakovať, že musíme podporovať demokratické síly v blížiacich sa voľbách, nezávisle od toho, ktoré politickej skupine pratia, pretože demokratické síly e, sú tu proti komunistickej strane. My sme naozaj komunistickú stranu, nie socialistickú stranu, takže je potrebné ich podporiť. Si aggiunge l'onorevole Belder. Pán Belder sa prihlásilo slovo. Ďakujem pekne, naozaj mimoriadne stručne. Ja sa teším zo snah pána vodcona, rád by som ich podporil. Dôležité sú občianské iniciatívy, tieto sa musia rozvíjať, aby Z tohto vychádzala potom politikom na mysli hlavne stredné vrstvy a tie najchudobnejšie vrstvy, ktoré je potrebné podporovať. Európsky parlament sa naozaj snaží privodiť zlepšenie situácie a keď eh, v Moldavsku to uvidia, tak ich eh, to bude motivovať, keď uvidia, že my stojíme bok po boku s eh, občanmi tejto krajiny una verifica su altri interventi, nessuno. Ešte si to overím. Hlasí sa prosím ešte niekto o slovo, alebo všetci súhlasia s pánom Vodsonom?